pani poslankyne Iliany, Iliany Nodriguez, eh, ktorá sa týka posilnenia postavenia dievčat v Európskej únii prostredníctvom vzdelávania. Pani spravodajkyňa, nech sa páči, máte slovo na 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som vyjadriť eh, svoje poďakovanie všetkým eh, poslancom, ktorí prispeli tejto správe. Ich eh, pripomienky boli podstatné. Okrem toho sa nám podarilo dosiahnuť kompromisnú pozíciu, čo je najväčšie víťazstvo. Čo je dôležité, je, aby ženy a mladé, mladé ženy a dievčatá boli jadrom nášho úsilia, tak aby v budúcnosti mali, každý, mali prístup k rovnakým právam v každej oblasti spoločnosti a je to v praxi nielen v teórii. Niektorí povedia, že čas e, to mnohé veci vyrieši, e, avšak Možno, že tomu tak bolo, ale ehm, vývoj je trošku spomalený. Dievčatá ženy stále zažívajú diskrimináciu prakticky každý deň. O čo sa teda my e, snažíme? treba sa od, usilovať o odstránenie stereotypov a predsudkov a na tejto kritickej analýze je treba pracovať už od raného detstva, pretože vzdelaní muži a vzdelané ženy môžu zmeniť spoločnosť a my by sme túto zmenu mali podporiť. Táto správa prichádza potom čo sa uznáva Medzinárodný deň žien a keď by sme chceli zlepšiť situáciu žien v spoločnosti, prajeme si, aby bolo všetko demokratické, aby um, sa tu uplatňovala rodová rovnosť aj pri vzdelávaní, avšak e, ani v inštitúciách sa nevníma rodová rovnosť ako nejaká dôležitá priorita. Nezobrazuje sa to napríklad ani v školských osnovách a preto si myslím, že ženy, dievčatá v Európe sú naďalej diskriminované. A to je naozaj závažná záležitosť a preto je potrebné, aby naďalej prebiehala taká určitá revolúcia, ktorej cieľom by malo byť rovnosť všetkých. Ako základný cieľ takejto revolúcie je dôležité, teda je vzdelávať a zlepšovať situáciu dievčat práve prostredníctvom vzdelávania a pristúpiť k istambulskej dohode. Tu je 5 eh, takých zásadných cieľov, čiže vytvoriť vytvoriť eh, vzdelávaciu kultúru na báze rovnosti, ďalej vytvoriť školské osnovy, aj školské pomocky, ďalej umožniť eh, nevyhnutné osobné a profesné rozhodnutia, ktoré vykonávajú ženy a umožniť aj ženám prístup k tým najvyšším pozíciám, tak ako spomínala aj predchádzajúca správa, podporiť aj hospodárskú ekonomickú nezávislosť žien. Určite všetci môžeme súhlasiť s takýmito cieľmi bez ohľadu na to, aké sú medzi nami ideologické e, e, rozdiely v názoroch. Mali by sme podporiť také slova ako napríklad tolerancia, mali mali by sme byť oveľa viac než len tolerantní. Mm, mali by sme si prijať, aby Európa nerobila rozdiely, aby dievčatá boli rovnocenné s chlapcami, aby boli maximálne rešpektované a uznávané. A myslím si, že všetci si uvedomujeme, že bez zapojenia chlapcov a mužov sa nám zase tiež nepodarí splniť tieto ciele. Uvedomujeme si všetci, aké je potrebné chrániť E, dievčatá vo svete, ktorý nie je voči ženám tolerantný. A preto dúfam, že táto správa bude zajtra odhlasovaná pozitívne. My si prajeme chrániť naše dievčatá, ktoré sa čoskoro stanú ženami. Chceme chrániť e, e, ženy, ktoré sa čoskoro stanú matkami. Takže predseda, ďakujem pekne. Teraz máme spontánnu rozpravu. Nasleduje pani Mariana Petír. Máte slovo na jednu minútu, nech sa páči. Tento návrh eh, má za cieľ tá, tú, tú, túto správu teda ja nejdem podporovať Ehm, pretože sa tu hovorí o zlepšení prístupu dievčat k vzdelávaniu. To je síce v poriadku, ale za týmto pekným názvom sa skrýva niečo úplne iné. E, správa dokonca zachádza tak ďaleko, že by sme mali zapojiť napríklad alebo zaviesť aj sexuálnu výchovu do učebných osnov. E, osnov. To patrí do pôsobnosti členských štátov. Sú určité dohovory, konvencie, kde sa uvádza, že prvým miestom pre výchovu je rodina, rodičia je treba zohľadňovať aj rodinný život a tu vlastne Ehm, ako by táto správa nemala nič dočinenia so vzdelaním, ale len skôr spôsob zmeny obrazu rodiny v našej spoločnosti. Fala. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pán poslanec Nik Ricardo Sorao Santoš. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska únia má svoj e, chce zabezpečiť prístup k vzdelávaniu, ktorá, ktoré je dostupné a pokiaľ ide o opatrenia pre rodovú rovnosť, to ešte pridáva ďalšiu hodnotu. A holistický prístup pani spravodajkyne je um, veľmi dobrý a vychádza zo základu, že podpora demokratizácie vzdelávania, prís, prispieva k rodovej rovnosti a odstraňovaniu sociálnych a kultúrnych rozdielov. Navyše sú tu opatrenia, ktoré by mohli predstaviť naozaj rázne kroky, ktoré by pomohli vybaviť Európu potrebnými nástrojmi a prostriedkami. A som presvedčený, že duch tolerancie umožní sociálny pokrok a potrebné zapojenie žien v spoločnosti. Takže týmto blahoželám pani kolegyni Rodríguez Rodriguez za úspešnú správu. Teraz um, pán, pán Sotis Marias, nech sa páči. Ďakujem pekne Podpora dievčat v EÚ prostredníctvom vzdelávania je, podpo- je, je kritická, ak chceme mať rodovú rovnosť a všetky členské štáty musia e, tomuto prispieť a musia vhrnúť rodovú rovnosť aj do vzdelávania. Meni, ženy a muži musia mať rovnakú šancu v ekonomickom vývoji alebo v ekonomickom uplatnení. E, musíme sa podporovať aj k, e, poradenstvo v oblasti kariérneho postupu, pretože v tomto je takisto ten genderový aspekt veľmi dôležitý. Potrebujeme vzdelávanie tiež aj na to, aby sme odstránili stereotypy a predsudky, ktoré tu existujú, pretože to bude na prospech celej spoločnosti. Predseda, ďakujem pekne. Teraz e, nasleduje pán Ernest Maragal. Nech sa páči. Gracias, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Dialóg a dobrá práca e, to vedie k dobrému výsledku aj z výboru FAM pani poslankyňa Rodríguez a a myslím si, že aj vo výbore pre kultúru sme pracovali správnym smerom, teda tým smerom, ktoré ide k ceste, ktorá nikdy nekončí, teda k ceste rodovej rovnosti, rovnosti pohlaví. A ak chcete, aby aj tá predchádzajúca správa bola úspešná, tak všetci by mali nadšenie podporiť aj túto správu pani Rodriguez pretože v opačnom prípade by sme sa tu vlastne len navzájom navzájom um, klamali. Ja som sa nezúčastnil predchádzajúcej diskusie, ale si uvedomujem, o čo tu ide a táto správa jasne mm, uvádza, aké je to nevyhnutné dosiahnuť pokrok na tejto ceste, čiže e, rovnosť pohlaví, boj proti stereotypom, predsudkom a preto vyjadrujem, že absolútne súhlasím s pani Rodriguez aj s to, a súhlasím s tým, čo je obsahom správy. E, môžeme sa priblížiť k rovnosti a pričom zároveň budeme rešpektovať našu rôznorodosť a umožniť, že nám a devčatám aby mohli rozhodovať same o svojom živote. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Anna Záborská na jednu minútu. Pán predseda, pán komisár, dôrazne odmietam ideologické zasahovanie do práva rodičov na výchovu vlastných detí,

Ďakujem pekne. Teraz e, e, pán Gerik. Nech sa páči, máte slovo na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda ale toto je veľký film z lavice a je to len veľké lavicové gaga. Budem proti tejto správe. Táto správa v 90% porušuje zásadu subsidiarity. Takáto politika, rodová politika nie je úlohou EÚ. My predsa Mm, e, e, nechcem, aby sa mi štát zasahoval do toho, ako má vyzerať sexuálna výchova, alebo nemyslím si, že treba učiť prváčikov o transexualite, alebo potom, čo tam by sme mali mať. Predsa pre deti je dôležitejšie, aby, ja neviem, transexuálna matka, alebo ja neviem, nezamestnaný otec, alebo matka nezamestnaná ukazovali deťom, ako sa boria so životom. To je dôležitejšie. Keď hovoríme o vzdelávaní dievčat, tak tu môžem povedať len toľko, že je to rana vedla. Možno sa opakujem. Európa má priveľa problémov, veľa vízie, problémov, ktoré musí zvládnuť. A to posledné, čo tu potrebujeme, je európska sexuálna výchova na všetkých základných školách. Prestaňte nám už, napriek tomu, že nemáte túto kompetenciu, podsúvať túto tému a otravovať nás v správami z vlastnej iniciatívy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Kerike, boli ste posledným rečníkom a e, za, e, za poslancov. A nakoniec za Európsku komisiu dávam slovo pánovi komisárovi Tiborovi Navračičovi. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, my vítame túto správu, ktorá sa týka vzdelávania žien a dievčat. V správe sa zdôrazňuje, že vzdelávacie postupy sú veľmi dôležité preto, aby sme zvýšili citlivosť mladých ľudí na problematiku rodovej rovnosti a prekonali rodové násilie, sexizmus a podobne už v začiatkoch. Zo všetkých týchto dôvodov je komisia rada, že máme takúto správu, ktorá je v súlade s činnosťou komisie. Dosiahli sme už veľké výsledky. Vidíme väčšiu informovanosť o rodovej rovnosti ako súčasť vzdelávania. Ženy zvýšili svoju účasť v terciárnom vzdelávaní. Takmer 60 absolventov univerzít v EÚ sú ženy. Okrem toho, účasť žien v predmetoch, kde predtým dominovali muži, je oveľa vyššia v súčasnosti. Napriek významnému pokroku v posledných rokoch rodová nerovnosť stále pretrváva vo vzdelávacom systéme EÚ. Napríklad ženy budú mať vyššie vzdelanie väčšinou ako muži, pritom sú ale nedostatočne zastúpené v matematike a v technických vedách, ako aj vo výskume. Ženy nezískávajú taký postup na trhu práce, ktorý by zodpovedal ich vzdelávaniu. Máme oveľa viac žien s vysokoškolským vzdelávaním, ale muži majú oveľa vyššie postavenia plat a vidíme 4 rozdiel na úrovni EÚ. Vidíme aj veľkú rodovú nerovnosť v učiteľských profesiách. Ženy sú nedostatočne zastúpené v riadiacich pozíciách, ako aj vo vyššom vzdelávaní a mužov je nedostatok v rámci učiteľov. Univerzity, učitelia sa zriedkavo hodnotia z hľadiska rodových politík alebo rodovej nerovnosti. Rozmer rodovej nerovnosti vidíme najmä v strategickom rámci pre e, spoluprácu s členskými štátmi v oblasti vzdelávania zmeny. Minulý marec sa stretli ministri v Paríži po teroristických útokoch vo Francúzsku a Dánsku a prijali Parížskú deklaráciu o podpore občianstva a spoločných hodnot slobody, tolerancie a nediskriminácie vo vzdelávaní. Rodová rovnosť sa stala jasne pre jednou z základných odvod EÚ. Ministri školstva sa rozhodli, že ju budú podporovať a presadzovať. Rozmer rodovej rovnosti je tiež zahrnutý do Erasmu Plus nášho programu financovania, ktorý poskytuje mnoho príležitostí pre prácu súvisiacu s rodovou otázkou. Komisia je toho názoru, že rodová rovnosť musí prekračiť hranice politických úmyslov a musí sa stať skutočnosťou. Komisia tiež vítá veľký dôraz na učiteľov, postoje učiteľov a, vzdelá- a učiteľov učiteľov je tá cesta, ktorá umožní zmenu. Komisia bude presadzovať rodovú rovnosť v svojich politikách a programoch. Toto vidíme aj v nových prioritách pre spoluprácu s členskými štátmi v kontexte v, našo, v rámci nášho strategického rámcu 2020. Musíme prejsť od identifikácie problémov k riešeniam. Potrebujeme aktívne politické zásahy, ak e, máme dostatok zdrojov podložených dôkazmi, tak aby sme mohli monitorovať pokrok. Komisia sa teší na to, že uvidí aj výsledky tejto správy, ako aj výsledky politickej debaty a e, konania v celej Európe. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár. Končím túto rozpravu. Hlasovanie